zasadnutia. A na programe zasadnutia máme teraz 5 návrhov uznesenia o Číne. Ide o práva menšín a vykonávanie trestu smrti. Na úvod tohto bodu udelím slovo pani de Kaiser. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja skupina stiahla podpis spod tohto uznesenia o Číne, pretože si nemyslíme, že je to menej dôležité my sme predložili e, socialistickú a demokratickú, e, demokratické uznesenie ale my si myslíme, že najdôležitejšie je dialog na zmenu v Číne a e, takýto postup bez štruktúru podkopáva e, dialog, pretože je tam všetko, e, Tibet, Dalaj Lama, e, križiacké náboženské vý, vý, e, výpravy, a komunizmus. Neviem, či je to spôsob, ako otvoriť dvere. E, drámou je, že dvere sa zavrú za tými, ktorým chceme pomôcť, teda Ujguri a Tibetania E, ja žiadam, aby sa Čína nebala slobody prejavu, aby sa otvorila svetu nielen obchodom a kultúrou, ale aj sdielaním zásadných hodnôt. Ja žiadam, aby na nadchádzajúcom samite EU Čína 30. novembra bola nastolená aj otázka zrušenia trestu smrti. A od komisie a rady žiadam, aby naďalej v novej partnerskej dohode e, zahrnuli aj doložku o dodržiavaní ľudských práv v Číne. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Higgins na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja taktiež súhlasím so zrušením trestu smrti v Číne, hlavne keď sa využíva na terorizovanie etnických skupín menšín a ďalších občanov v Číne. Európska únia, USA a ďalšie celosvetové mocnosti však vo svojej kritike e, porušovania ľudských práv v Číne sú veľmi mierni a keď sú porušované práva e, pracovníkov, tak kritika skoro úplne absentuje a je to preto, že chcú mať pevné obchodné vzťahy s čínskymi podnikmi a s byrokraciou, ktorá to všetko e, kontroluje. A aby teda mohli takto využívať pracovníkov v Číne. Čína je e, obrovským e, ateliérom napríklad desiatky miliónov migrujúcich pracovníkov žijú v absolútnej biede. Ich deti trpia následkami hrozných životných podmienok. Európska únia aj teda e, európske aj americké podniky sa podielajú na tomto e, zneužívaní a maximalizujú tak svoje výnosy. E, čínsky režim stupňuje svoj útlak a situácia sa ešte len zhoršila od toho od chvíle, kedy sa Čína rozhodla pre e, sociálne trové hospodárstvo. Sú utlačaní novinári, a tí, ktorí vedú kampanie za práva pracovníkov a občanov. A nedávno aj môj kolega bol vyhostený z Číny. E, Vincent Koller, e, so, e, ktorý je autorom China.info, bol vyhostený z Číny bojoval za práva pracovníkov a za slobodné odbory. Mali by sme stáť na strane čínskych pracovníkov, mali by sme podporovať nezávislé odbory, mali by byť e, oslobodení všetci politickí väzni a aktivisti. Mali by sme žiadať slobodu prejavu a združovania a taktiež um, požadovať medzinárodnú solidaritu so čínskymi pracovníkmi, aby sme mohli bojovať proti tomuto hroznému byrokratickému režimu. Niektorí sa tam považujú za oligarchov a to silne pripomína to, čo sa deje v Rusku. Ďakujem pekne, pán Higgins. A teraz pani Andrikiene na minútu. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Bližšie sme s Čínou, čo sa týka obchodu a environmentálnej spolupráce a taktiež sa tam zorganizovali, e, konali e, olympijské hry, ale e, čo sa týka ľudských práv, tak situácia sa zhoršuje. Čínske úrady na mierumilovné demonstrácie v Tibete a Xinjiangu boli prinajmešom neprimerané ľudia všade na svete by mali mať právo protestovať proti vládam a politikám, ktoré sa im nepáčia ale namiesto toho sme mali e, brutálne násilné reakcie e, zo strany čínskych úradov. Stovky bolo mŕtvych a e, Ujguri boli vo veľkom počte odsudení a popravení. Za tým je tiež čínsky štát my e, svojím spôsobom obdivujeme Čínu, pretože je tu aj pozitívny vývoj, je to možnosť na investície, ale musíme odsúdiť takéto svojvoľné popravy. Takže e, musíme opäť žiadať dať nastolenie moratória na trest smrti a taktiež, aby bol poskytnutá väčšia sloboda tým provinciám, ktoré e, chcú väčšiu autonómiu, ale samozrejme budeme rešpektovať politiku jednej Číny. Ďakujem teraz pani, pani Lochby. hat sich in den... Ďakujem pekne. Čína v posledných rokoch sa v hospodárskej oblasti veľmi zmenila. Životné, e, e, životný štandard pre mnohých sa zvýšil, zlepšil, ale takéto pokroky sa nedosiahli v oblasti ľudských práv pre všetkých občanov Číny, nezávisle od toho, aké etnickej skupine alebo náboženskej skupine patria práve naopak. Replesálie voči e, Tibetanom a Ujgurom sa ešte posilnili. Pokiaľ ide o uplatňovanie trestu smrti, je prvom rade pozitívne, že najvyšší šínsky súd od roku 2007 preskúmava všetky e, rozsudky. Môžeme vychádzať z toho, že niektoré sa stiahnu ale napriek tomu Čína je e, majstrom sveta pri popravách. V roku 2008 minimálne viac než e, tisíc ľudí bolo popravených. To tmavé číslo je mnohonásobne vyššie. Toto minimálne číslo e, však už hovorí o tom, že Čína je zodpovedná za 70 všetkých vykonaných trestov smrti na svete. Čína takisto rozšírila E, skutky, za ktoré je e, možné počítať s trestom e, smrti. Je ich teraz okolo 80. Preto my touto rezolúciou žiadame, aby Čína nevykonala už teda prijaté rozsudky smrti a zaviedla moratórium na tresty smrti. Ďakujem. Teraz rečníci za politické skupiny. Pán Ribelini za EPP. Grazie, signor Presidente Ďakujem pekne, pán predseda. Moje stanovisko k tomuto návrhu uznesenia je podobné myšlienkam muža, ktorý patrí e, k prenasledovaným menšinám, ktorý e, získal e, Nobelovú cenu za mier a ktorý zapre, reprezentuje prvú veľmoc hospodárskú sveta, pán Obama. Jeho princípy sú aj mojimi princípmi, ale myslím si, že vôbec nemusíme opakovať chyby politických strán ľavice, ktoré chcú iba e, hovoriť o ľudských právach, ale nie ich naozaj e, získovať a presadzovať. Menšiny treba e, za ne bojovať v Číne rovnako ako všade inde na svete, ale v prvom rade treba predstaviť také uznesenie a mať takú stratégiu a koordináciu všetkých síl v celom parlamente tak, aby sme už nestrácali čas a začali naozaj rokovať s čínskou vládou. Pokiaľ si nemyslíme, že budeme môcť vyriešiť problémy menšiny a e, trestu smrti bez toho, e, že nejako budeme e, brať do úvahy aj čínsku vládu. To je nemožné. A preto robí dobre Obama, ktorý si zachováva vzťah teda s čínskou vládou a musíme to priznať, snaží sa zmeniť tieto svoje postoje s celým západným svetom. Takže prečo e, prezentujeme e, takéto uznesenie bez toho, že by sme sa predtým všetci skoordinovali dostatočne? Prečo e, práve v tomto momente, keď sa začína diskutovať s čínskou vládou? Prepačte, mali ste iba jednu minútu k dispozícii. Môže to ohroziť vzťah s čínskou vládou? Takže aj keď e, zdieľam princípy uznesenia, ktoré sú moje princípy, ale e, nemôžem hlasovať za uznesenie, pretože zo strategického dôvodu si myslím, že to uznesenie môže poškodiť e, novej ceste, ktorú si hľadáme s čínskou vládou. Ďakujem veľmi pekne a na budúce, keď budete mať jednu minútu rečníckého času, snažte sa ju dodržať. Ana Gomez, jedna minúta za socialistov a demokratov. Vážený pán predseda, Čína. Ospravedlňujem sa. Vážený pán predseda, je to prejav v mene našej skupiny. Naša skupina po dôkladnej diskusii minulý týždeň požiadala, aby sa o tomto bode hovorilo, aby to bolo na programe a chceli by sme sa náležite o tom diskutovalo, aby sme o tom aj hlasovali. Eh, osobný názor kolegyne nebol eh, hlas, eh, prejavom, teda názorom skupiny. Chápem, ale dohodli sme sa, že ľudia mali určitý čas a každá politická skupina má minútu. Ana Gomeš? Takže v Číne ešte stále dochádza k útlaku eh, ľudí, ktorí presadzujú základné práva. Eh, nie je to len otázka etnických menšín v Tibete, ale aj iných skupín. Ale Zacharová cena eh, aktivisti presviečajú Obamu o tom, čo má robiť v Číne. Takže skúmame túto otázku. Je tu politický nátlak, útlak, používajú sa metódy, ktoré sú proti všetkým princípom, ktoré by umožnili Číne byť členom Bezpečnostnej rady OSN. V každom prípade porušujú tie najzákladnejšie predpisy existujú určité princípy. Aj Číňania sú ľudia, nie sú z Marsu, sú takí istí ľudia ako hod kto iný a mali by sa s nimi zaobchádzať rovnako ľudsky. Ďakujem pekne, pán predseda. My ako liberáli sme proti trestu smrti vo všeobecnosti, ale tu na trest smrti v Číne sa používa na útlak menšín Tibetanov a iných. A navyše Čína nie je demokraciou, ľudské práva sa tam nerešpektujú. Čína má tvrdú politiku proti Tajvanu. Čína by, na Čínu by sme mali vyvíjať tlak. Viem, že je to ťažké, je to obrovský trh, chápem, ale mali by sme za svoje princípy bojovať a preto podporujeme toto uznesenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Hautala, jedna minúta. E, ďakujem, pán predseda. E, toto uznesenie e, pre je za účelom dialogu, pretože momentálne sami, sa pripravuje summit medzi Európskou úniou a Čínou. A na základe toho sa podporuje aj dialog o ľudských právach. V parlamente a v podvýbore pre ľudské práva máme povinnosť pripomínať Rade a komisii, že výsledky dialógu o ľudských právach na samite musia byť veľmi jasne pomenované a musí sa o nich diskutovať. Dúfam, že pán Hach ma počúva, pretože vidím, že práve diskutuje so svojím kolegom. Je dôležité, aby tento dialog o ľudských právach s Čínou e, naozaj sa uskutočnil a myslím, že Čína musí konečne pochopiť, že krajina sa môže ďalej vyvinúť iba v tom prípade, že bude otvorená a že voči občanom poskytne a bude zabezpečovať právo na slobodu prejavu Avšak nie je reálne, aby sme sa odchylovali od e, poznatkov iných krajín, pretože naozaj potrebujeme kreatívne sily a nie útlak v krajine. Ľudské práva predstavujú univerzálne práva. My nemôžeme Čínu e, vnímať ako výnimku. Súhlasím s pani Gomez. A preto by sme Čínu e, mali mm, brať rovnako ako všetky ostatné krajiny. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tanok, za konzervatívcov a reformistov. Jedna minúta. Pán predseda, dlhodobo kritizujem potlačanie ľudských práv či nebol som proti nátlaku Číny voči Tajsku eh, a účasti v Svetovej zdravotníckej organizácie. Kritizoval som útlak tibetskej kultúry, um, prenasledovanie Tibetanov, Ujgurov a ostatné menšiny. Uh, potlačanie slobody prejavu tlače. Takisto môžem spomenúť využ- zneužívanie trestu smrti za menšie e, trestné činy. Naša skupina však toto pokladá za otázku osobného svedomia, či Trest smrti je opodstatnený pri zásadných trestných činoch, závažných trestných činoch ako vražda, terorizmus. A posledné e, udalosti v autonómnej oblasti Xinjiang, tam došlo k násiliu Myslím si, že tie vzťahy sú menej harmonické s eh, národnostnými menšinami, s muslimskými menšinami, aj s ujgurskou menšinou a preto všetci sme za to, aby všetci, ktorí sú, eh, všetci, ktorí sú vo VSB, mali nárok na spravodlivý súdny proces. Pán Kačmarek. Dámy a páni, pán predseda EPP je za navrhované uznesenie. Musím povedať, že bol som prekvapený z, od kolegov ostatných politických skupín, ktorí e, hovorili nám, že nemali by sme ďalej, naďalej citovať e, porušenia, prípady porušenia ľudských práv a takisto uplatňovanie trestu smrti v Číne. A že prečo? Že kvôli tomu, že sa blíži teraz summit EU Čína. No už kolegovia, nemôžeme teda uplatňovať dvojaký meter. A nemôžeme ani byť e, ticho len preto, že máme dočinenia s krajinou, ktorá je dôležitým obchodným partnerom EÚ. Ja si myslím, že jednou z najdôležitejších úloh nášho parlamentu je chrániť ľudské práva, bez ohľadu na to, že či hovoríme, e, že či ide o veľkú krajinu alebo malú krajinu, e, ako napríklad Laos alebo Vietnam. Čína je krajina, kde je najväčší počet poprav v a tie nedodržiavajú ani dokonca minimálne právne požiadavky alebo minimálne, minimálne právne štandardy, to znamená mať právo na spravodlivý súd a podobne. My sme 20 rokov, teraz oslovať 20. výročie e, pádu Berlínskeho múru, ak by sme tedy neboli takto postupovať, inak úplne ináč by vyzerala teraz Európa. Justa Spalecký, z nich sa páči. E, pán predseda, ďakujem pekne. Ja by som chcel e, veriť, že ja som si, už bol, chcel si myslieť, že trest smrti v 21. storočí už nebude existovať a že to už bude len niečo, čo prežilo v múzeu. Avšak vidím, že e, týmto smerom ešte máme pred sebou dlhú cestu. E, Čína rastie z hľadiska veľkosti, ale takisto je na prvom mieste aj z hľadiska počtu e, trestu smrti smrti, trestov smrti a je to obrovská krajina a to nie je ešte dôvod, aby sa mohla inak správať. Niektorí takisto hovádzajú, že aj Spojené štáty uplatňujú e, trest smrti, ale keď chceme hovoriť o strategickom partnerstve medzi EÚ a Čínou, čo je veľmi dôležité pre obe strany, tak Peking by mal zmeniť svoju politiku vo vzťahu k trestu smrti a taktiež e, v otázke e, vedenia dialogu s etnickými menšinami. A s, takisto s mierovým spolužitím s ostatnými predseda. Ďakujem pekne teraz pani Lichtenberger na jednu minútu. Ďakujem. Otázka ľudských práv a rešpektu práva, práva menšín predstavuje neustály konflikt, ktorý prebieha už 10 ročia eh, medzi vzťahmi medzi Európskou úniou a ľudovou republikou Čína. Situácia menšín sa momentálne vyostruje práve po ukončení olympijských hier a to veľmi výrazne. Preto eh, možno konštatovať, že Beti a Ujguri boli vystavení veľkému nátlaku, najmä počas e, uplynulých mesiacov. Z tohto dôvodu nerozumiem, že bod 9 e, nechceme mať v rezolúcii, v uznesení, pretože tento mm, sa týka práve mierového dialógu namiesto útlaku, ktorý sa tu vyvíja. Čína je naozaj e, mocným hráčom na javisku sveta, aj veľmi uznávaný hráč ale aby bol aj uznávaným hráčom, musí Čína rešpektovať ľudské práva, musí zachovávať rešpekt pred ľudskými právami a tento e, rešpekt nesmie byť zakotvený len v zákonoch, ale musí byť aj v, reál, v praxi realizovaný. A toto požadujú Tibeti, Ujguri a e, aktivistické skupiny za boj, proti, za boj za ľudské práva. Ďakujem. Pán Poselt. Pán predseda, už som e, to tu raz povedal. E, v Mníchove zasadá ujgurský kongres e, slobodných Ujgurov. Z toho dôvodu bolo veľmi veľa Čechov svojho času v Mníchove a ďalší, pretože tam sídlili centra Free Europe a Liberty a tento duch slobody e, tam panuje ešte dodnes. E, Franz Josef Strauss, ktorý e, vždy e, hájil tieto slobodné centrá proti zatvoreniu, zabezpečil, že sme mali už veľmi skoré vzťahy s Čínou. Toto sa nevylučuje, ale doplňa e, kvalitné kontakty s Čínou, ale jasné zasadzovanie sa za e, náboženskú slobodu a ľudské práva. Ak tento týždeň v Mníchove viaceré byty Ehm, boli prehľadané policiou, boli vystavené racii a boli zatknutí čínsky agenti, ktorí e, len terorizujú Ujgurov a špehujú Ujgurov, tak to ukazuje, s akými metódami Čína pracuje. A tieto metódy nemôžeme akceptovať, pretože sa e, to zvyšuje e, od teroru v Mnichova až po tresty smrti v Rumči a preto musíme hovoriť veľmi jasným jazykom. Pán ďakujem, pán predseda že sa Európsky parlament hlási k slovu, keď je možné chrániť, zachráňovať ľudí pred e, trestom smrti, to pokladám za naprostú samozrejmosť a preto podporujem e, požiadavku po e, moratóriu trestu smrti Mm, ale e, boj za ľudské práva nesmie byť na druhej strane zneužívaný ako pokus e, e, udelovať Číne lekcie, spochybňovať integritu Číny alebo vytvárať akúsi absurdnú karikatúru čínskej reality. My ľuďom nepomáhame v Číne. My nepomáhame ľuďom, ktorí sa zasadzujú na ľudské práva, slobodu a spoločenskú harmóniu E, ak takéto niečo robíme, našim cieľom musí byť práve pomoc týmto ľuďom a nie e, vytvárať nejakú európsku samospravodlivosť. Takisto nesúhlasím s tým, aby e, v naliehavom uznesení bola uvedená pozitívna odvolávka na memorandum Genuine Autonomy of Tibetan People. Podľa mňa toto nie je ani aktuálne, ani to priamo nesúvisí s ľudskými právami ani to nie je všeobecne akceptovateľné stanovisko. A naozaj by som si želal, aby sme v budúcnosti, a tým končím, pred summitom EU-Čína viedli širokú diskusiu o vzťahoch medzi Čínou a Európskou úniou, aby sme pokryli všetky témy. Ďakujem. Ďakujem. No, trošku dlhá veta, ale dobre. Pán Šulc. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, Chcem nadviazať na to, čo povedal kolega Bütikofer. Moja politická skupina požiadala, aby sme e, diskutovali o hroziacich popravách Ujgorov v Číne a o e, nasmrť osúdených účastníkov e, protestných demonstrácií proti e, sfalšovaným voľbám v Iráne pretože toto sú dve oblasti, e, kde bezprostredne hrozia popravy ľudí. Čiže je to naozaj e, naliehavá záležitosť, je tu potrebná naliehavá diskusia. To, že Číňania e, držia rekord v popravách, že je to nespravodlivý režim, že ľudské práva sú rozdupávané nohami a to, že tam naďalej platí ten rekord e, v počte poprav. To je realita. Ja musím povedať, že toto je neznesiteľný stav, neakceptovateľný stav. Na konferencii predsedov sme požiadali, aby sa rozlišovalo medzi dvoma vecami. Naliehavosti, o ktorých teraz diskutujeme, konkrétne tie hrozby e, poprav a potom otázka vzťahov Európskej únie s Čínou v hospodárskom, e, v zbrojnom, v ekonomickom, v ekonomickej oblasti. Toto chce, sme chceli zakomponovať do diskusie E, v rámci prípravy samitu EU-Čína e a zapracovať to do uznesenia. To je dôvod, prečo ten e, mix, ktorý teraz nastal, nemá nič s naliehavosťou a preto naša politická skupina trvá na tom, aby sme hlasovali o naliehavosti a nie o tento, o tejto zmesi, ktorú ste tu predložili. Ďakujem. Teraz v rámci Catch the Eye máme iba dve minúty, čiže urobím výnimku a dám slovo jednému rečníkovi z každej skupiny. Za socialistov sa už e, vyjadril pán Šulc. Teraz za EPP dám slovo pánovi Tekešovi, ktorý má teraz príležitosť sa vyjadriť. E, pán predseda, je naozaj už veľká vec, že v podstate táto vec sa stala naliehavou otázkou aj na báze iniciatívy maďarských poslancov z Transilvánska. A ja by som chcela poďakovať niektorým politickým skupinám za ich podporu, ale takisto by som chcel vyjadriť aj svoje určité sklamanie z rozhodnutia socialistickej skupiny stiahnuť svoj podpis a podporu. Takisto eh, ľutujem tú skutočnosť, že v útorok eh, celá kritika komunistických režimov a všetko, čo bolo spomenuté ohľadom práv menšín, to všetko vypadlo z textu a to, ako som povedal, nastalo v útorok. EÚ by už konečne mala sa postaviť negatívnym eh, dôsledkom a aspektom komunizmu a uznať, že niektoré časti komunizmu alebo javy komunizmu ešte stále prežívajú v Číne. Predseda, pani majster, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, je to jasné, sme proti trestu smrti bez ohľadu na to, kde e, vo svete sa to deje. Sme aj proti tomu, aby e, boli utlačené etické, etnické a náboženské menšiny. Bohužiaľ, toto sa v Číne deje. Všetci dúfali, že olympijské hry by primeli Čínu k tomu, aby viac dbala a rešpektovala ľudské práva, keďže vedeli, že e, pozornosť sveta je nasmerovaná na nich aby e, teda e, sa v tomto miernili, ale bohužiaľ sa tak nestalo. Naďalej e, sa dejú popravy a preto je veľmi dôležité, aby sme dnes o tom diskutovali keď e, v novembri e, bolo popravených 9 Ujgurov, o ktorých nikto e, vo svete nevedel a teraz dvaja Tibeti. čo skoro sa uskutoční konferencia Summit EU Čína a tu je naozaj Čína je dôležitý obchodný partner, na to sa už poukazovalo a preto je také nepríjemné stále poukazovať na tieto porušenia ľudských práv. Ale preto si myslím, že je veľmi dôležité aj dnes prípravnom štádiu samitu o tom diskutovať. My nechceme nikde na svete trest smrti. Je dobré, že parlament e, vydalo moratórium e, pre trest smrti, e, na trest smrti a musíme naďalej diskutovať o tejto téme, kým naďalej sa dejú popravy. Ďakujem, pán Kursky. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Pán predseda, dámy a páni, ako Poliak vždy Ehm, sa moje srdce rozbúši, keď hovoríme o ľudských právach v Číne. Ja viem, aká situácia bola v Polsku, ako sme objavovali e, našu nezávislosť, keď sme poprvýkrát mohli ísť e, k slobodným voľbám po skončení komunizmu. A v tom istom, ten istý deň vlastne boli na Tieňamenskom námestí tanky, ktoré strelali do študentov. Ano, už slobodný svet si našiel recept, akým spôsobom sa dalo bojovať proti komunistom aj v Rusku, avšak e, neuplatňuje sa tento istý recept v Číne. A boli sme svedkami takejto situácie aj minulého roku, kedy tí, ktorí sú najmocnejší na svete, sa rozhodli, že budú bojkotovať olympijské hry pôvodne, ale potom, keď zajdú do ovahy všetky hospodárske záujmy a podobne, sa rozhodli, že napokon e, privrú oči a vlastne nebudú si, všim, nebudú si všim, situáciu v Číne všímať. Takže to, bola takisto, to bol takisto veľký zločin. Zločinom takisto je každá smrť v pracovnom tábore a každá smrť, ktorá bola zbytočná, myslím si, že nesmieme zabúdať na hodnotu ľudských práv a to musí byť pred, alebo dôležitejšie než hospodárske dôvody predseda. Ďakujem pekne a teraz na záver dám slovo ešte zástupcovi komisie, nech sa páči. Pán komisár. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Dovolte na úvod aktuálne hovoriť o vzťahoch EU-Čína. Naša politika voči Číne je politika konštruktívnej angažovanosti. Sú to dva hlavné aktéry e, na globálnej scéne a preto v rámci strategických partnerstiev sa musíme e, postaviť globálnym výzvam. Summit EU-Čína 30. novembra v Nanžine bol presne na to, aby sa zabezpečil úspech kodanského klimatického samitu, aby sa riešili vzťahy EÚ, či navrátanie otázok ľudských práv, finančnej hospodárskej krízy a iných medzinárodných záležitostí. Ale strategické partnerstvo nie je o tom, či rozmýšľame rovnako v každej veci. Je pravdou, že Európa a Čína má rozdielne názory na určité veci, ako napríklad na otázku ľudských práv a demokracie. Sila našho vzťahu E, je aj o tom, že môžeme otvorene o týchto veciach diskutovať. Otázky ľudských práv, vrátanie trest smrti a rešpektovanie základných ľudských práv pre všetkých národnostných menších. O tých pravidelne hovoríme v rámci našich pravidelných politických kontaktov a predovšetkým v rámci nášho dialógu o ochrane ľudských práv s čínskymi úradmi. 30. novembra v poslednom kole rokovaní v Pekingu sme takisto otvorene hovorili aj na tieto témy principiálna opozícia EÚ voči trestu smrti a výzva, aby v Číne bol zrušený trest smrti. O tom hovoríme vždy, pri každej príležitosti. Takisto hovoríme o rešpektovaní práv národnostných menšín. Chcem vás uistiť, že budeme naďalej hovoriť o týchto témach aj na iných fórach, vrátanie v fórach na najvyššej úrovni. E, moja kolegyňa komisárka Fero Waldnerová hovorila v marci o otázke Tibetu s vami, kde hovorila o stanovisku Európskej únie. Chcel by som pripomenúť zásadné aspekty EU stanoviska. Vždy sme podporovali dialog medzi čínskymi úradmi a predstaviteľmi Dalaj Lámu e, pretože ľudské práva pre EÚ sú univerzálne a situácia v Tibete predstavuje legitímnu obavu medzinárodného spoločenstva. Situácia v Tibete bola takýmto spôsobom aj riešená. Pravidelne hovoríme našim čínskym partnerom a počúvame ich názory. Komisárka Eštonová mala takisto možnosť vyjadriť tu medzi vami v júli svoje obavy ohľadom nepokojov v Singiane vyjadrila sústrasť a pochopenie rodinám obeti. EÚ podporuje všetky úsilia, ktoré pomôžu k zmiereniu v tomto regióne. EÚ rešpektuje právo Číny na to, aby tí, ktorí páchajú trestnú činnosť, aby boli postavení pred spravodlivosť. Ale zároveň stále opakujeme, že sme proti trestu smrti a hovoríme aj o význame práva na spravodlivý súdny proces. EU vyjadrilo svoje obavy, opätovne vyjadrilo svoje obavy, e, keď hovorí s čínskymi úradmi aj v rámci dvoch prehlásení, ktoré boli e, vydané koncom oktobra a 13. novembra. Vystupujeme rovnako v takýchto situáciách. Prehlásenia vyzývajú Čínu, aby zrušila všetky tresty smrti, schválené v súvislosti s nepokojmi v Tibete a Xinjiangu. Naďalej EÚ bude tlačiť na to, aby e, všetky e, všetky súdne e, konania v súvislosti s týmito nepokojmi v Tibete a Singane boli pozorované. Chceme, aby Čína dodržiavala medzinárodné normy, čo sa týka ľudských práv a aby sme naďalej spolu s nimi riešili globálne výzvy. Všetci dúfame, že sme dúfali, že olympijské hry budú začiatkom väčšej flexibility Číny v oblasti rešpektovania ľudských práv občanov. Doteraz sa tak však neudialo. Musíme naďalej pracovať na budovaní našich strategických partnerstiev, na rešpektovaní ľudských práv, ktoré sú súčasťou nášho pokračujúceho dialógu summit EU Čína v Pekingu je vynikajúcou príležitosť učiniť tak e, na našo, v tomto dôležitom kroku vzájomného vývoja spoločných vzťahov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. S tým sme skončili rozpravu a môžeme hlasovať. Na programe máme hlasovanie o troch návrhoch uznesení o Nikaragui. Pani Veronik de Kaiser sa hlasí o slovo. Ďakujem, pán e, Chcem vám len pripomenúť, že moja politická skupina sa zúčastnila